pre sírskych utečencov. A najprv za radu pán Delavedová. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený prítomný EÚ je najväčším svetovým donorom humanitnej pomoci a bilaterálna pomoc členských štátov predstavuje obrovskú časť tohto úsilia. Členské štáty EÚ sami o sebe dali viacej ako 1,5 miliardy humanitárnej pomoci od začiatku sírskej krízy v roku 2011 ďalších 667 miliard, eh, miliónov eur, ktoré pochádzajú z európskeho rozpočtu a ktoré poskytla komisia. Ako všetci veľmi dobre viete, eh, Rada Mm, nedávno s parlamentom schválila opravný rozpočet na rok 2014 a ďalších 250 miliónov eur sa dalo rozpočtu, aby e, mohla komisia disponovať humanitárnou pomocou. V tomto zmysle časť sa používa ako odpoveď EÚ na sírskú krízu. Toto je jasný signál nášho záväzku, že chceme poskytnúť humanitárnu pomoc všetkým tým, ktorí to potrebujú, hlavne e, tým osobám, ktoré sú postihnuté sírskou krízou. Včera rada prijala závery k sírskej situácii a vyjadrili sme naše vážne znepokojenie nad dramatickým nedostatkom financií a tiež sme realizovali alebo reagovali na výzvy OSN, keď došlo e, k dočasnému zrušeniu pomoci sírským utečencom zo strany Svetového potravinového programu a my sme požiadali medzinárodné spoločenstvo, aby zintenzívnilo no, financovanie hlavne v zimnom období. Ale nielen sme žiadali od ostatných, ale členské štáty boli hlavnými donormi, ktorí zareagovali okamžite na naliehavú výzvu toho potravinového programu e, pre pomoc Sýrie, napríklad Holandsko, Nemecko, Belgicko prispeli viac ako 14 miliónmi. Príspevok komisie z európskeho rozpočtu to je kolektívna odpoveď EÚ na túto naliehavú výzvu a znamená to viacej ako 20 miliónov eur. Snažili e, sme sa e, odstrániť alebo prikryť tie nedostatky, e, ktorými trpili utečenci v Sýri, sírsku utečenci. Je tragickým, že takáto katastrofa takýchto dimenzií, že nemáme dostatok financií, aby sme e, pokryli potreby všetkých presídlených v krajine. Mnohí museli opustiť svoju krajinu a mnohí e, to robili len tak, že utiekli vlastne len s tým, čo mali na sebe oblečené. A my sa musíme snažiť, aby sme nezvyšili ich utrpenie, zabezpečiť im potravinové potreby. V rade e, sme veľmi pozorne medzi členskými štátmi koordinovali našu aktivitu a odpoveď na túto bezprecedentnú krízu. Snažíme sa o to, aby v našej kolektívnej odpovedi nedošlo k prekrímovaniu a čo najlepšie sa snažíme dosiahnuť globálne financovanie. Rád by som tiež zdôraznil, že členské štáty ako pogujem e, sme hlavnými donormi tohto potravinového programu a bolo to viac ako 150 miliónov eur v roku 2014, ktoré členské štáty postúpili tomuto svetovému programu práve pr- prospech sírskej e, alebo v prospech e, riešenia sírskej krízy tento svetový program je našim hlavným výkonným partnerom pre poskytovanie humanitárnej pomoci. Či už ako EÚ alebo členské štáty na bilaterálnej fáze máme dlhú tradíciu spolupráce a budeme sa snažiť, aby sa prijali vhodné opatrenia jednak či vo financovaní alebo v plánovaní a musíme zabezpečiť, aby tie nedostatky, ku ktorým došlo, aby sa neopakovali. Chceme pomôcť všetkým, hlavne nevinným obetiam tejto sírskej krízy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán minister Delavedová. Ďakujem aj za to, že ste zohľadnili, že máme časový skos. A teraz menej komisie. Pán komisár Stylianidis. Very much, Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, vážení poslanci, teší ma, že môžem tu dnes hovoriť o tejto e, dôležitej téme. Bez pochyby platí, že sírska kríza je bez precedensov. A to aj z hľadiska jej e, humanitárnych dôsledkov, a to aj z dôsledkov ich, jej finančných e, implikácií. medzinárodní donory by mali e, konať okamžite, iba tak sa stane, že sa situácia nebude ďalej zhoršovať. Treba komplexnú reakciu na krízu a tá e, nemôže vychádzať z našich bežných rozpočtov. Musíme spolupracovať, aby sme vytvorili a umožnili silnú reakciu EÚ. Máme kolektívnu zodpovednosť. Našou úlohou je nájsť prostriedky, aby tento cieľ sa nám podarilo splniť. Rozhodnutie znížiť potravinovú e, pomoc, ktoré padlo, e, je iba pripomienkou najväčšej humanitárnej tragédie našej doby. Chcem pripomenúť, že EÚ ako taká reaguje na potreby súvisíce so sírskou krízou. Reagujeme na žiadosť VFP E, v tom zmysle, aby sa opäť e, naštartovala pomoc sírskym utečencom. A e, teší ma, že Európsky parlament nás v tejto otázke jednoznačne podporuje. Európska únia je lídrom v rámci medzinárodnej reakcie na sírskú krízu. Poskytli sme viac ako 3 miliardy eur a z tohto objemu financí 681 miliónov pochádza z rozpočtu e, Európskej komisie pre humanitárne otázky, pričom 120 miliónov sme poskytli e, programom VFP v Sýrii a v susedných krajinách. VFP je náš druhý najväčší humanitárny e, partner hneď po UNHCR. Sme teda odhodlali ďalej spolupracovať s VFP. Je to pre nás urgentná záležitosť. Vyčlenili sme aj e, ďalšie 5,5 milióna, ďalšie, ďalšie 5,5 milióna eur práve pre program VFP pre všetkých utečencov. A s touto sumou už naše financovanie za rok 2014 je na úrovni 18 miliónov eur. A to treba prietať k tým 60, e, vyše 60 miliónom, ktoré boli e, alokované už v decembri 2013. Naďalej sa budeme snažiť mobilizovať aj dodatočné zdroje. Nie náhodou, že pred pár dňami aj VFP, aj Valriamus Moča vyjadrili, že veľmi oceňujú prácu EÚ a tú štedrú humanitárnu pomoc, ktorú poskytujem. Je pravda, že PFP má v tejto kríze ďaleko najväčšie potreby. Pričom odhaduje sa to na celkovú sumu 1,8 miliardy dolárov v tomto roku. Táto suma je vyššia ako tých 1,6 eh, miliard, eh, ktoré uvádza UNHCR a iba približne 60% týchto potrieb e, je zladených aj so zdrojmi financií. To je veľký problém. VFP je iba jedným z mnohých partnerov, bohužiaľ musím tak povedať, ktorí potrebujú a veľmi zúfalým spôsobom ďalšie financie. A z tohto dôvodu sme opakovane e, varovali komunitu donorov, že sú tu veľké rozdiely e, medzi e, potrebami a disponibilnými financiami a to nie je trvalo udržateľné. Sýria je najväčšou krízou, ktorej momentálne musíme čeliť, ale nie je to jediná kríza. Predstavte si, alebo spomnite si na Irak, na Sudán, na Stredafrickú republiku a tak ďalej. Všetky tieto krízy e, naozaj majú výrazný dopad na e, humanitárne e, rozpočty. Dá sa povedať, že sa to vlastne už nedá ani stíhať všetko. Samozrejme, peniaz nikdy nebude dosť a preto potrebujeme, aby naše operácie boli zacielené lepšie a aby boli cenovo efektívnejšie. A to sa týka aj našich humanitárnych partnerov, vrátane VFP. Tento rok, na konci alebo tohto roka, e, budeme mať 165 miliónov eur pre humanitárnu pomoc v prípade sírskej krízy. Už je to dnes menej ako tých vyše 300 miliónov eur, ktoré sme mobilizovali v roku 2012. Budúci rok pôvodné humanitárne financovanie komisie sa zniží na je 100 miliónov. Budú ďalšie financie k dispozícii E, ktoré čoskoro e, pribudnú. A budem sa snažiť e, využiť všetky možnosti, ktoré mám na to, aby som tieto ciele dosiahol, ktoré spomínam, ale bohužiaľ nestačí iba to, čo robím. Ja potrebujeme silné kolektívne aktivity na budúci rok. Očakávame, že tu budeme mať potreby na úrovni 7,2 miliard eur iba v prípade sírskej krízy. Hm? A to je výrazné navýšenie v porovnaní s rekordnou sumou 6 miliard dolárov, ktorú sme mali tento rok. Sýrska kríza bude naďalej veľkou prioritou aj v budúcich rokoch. Nakoniec celý región pociťuje dôsledky tejto krízy. Musíme nájsť spôsoby, ako e, zvýšiť financovanie na tieto účely, aby e, to financovanie bolo trvalo udržateľné. V vašom prípade to bude iba dočasné riešenie. Musíme zvoliť prístup, ktorý je dlhodobý. Musíme naďalej naše záväzky e, v praxi aj realizovať. Je to nielen naša morálna povinnosť, je to aj otázka života alebo smrti pre miliónov, pre milióny, milióny sírskych utečencov. Ako Dobre, viete, pred pár dňami e, som sa vrátil z misie e, spolu s pani Mogherini a s pánom Hanom a navštívili sme počas tejto misie aj utečenské tábory, ktoré sú pri sírskej hranici a môžem vám povedať, že situácia na, e, v teréne je naozaj E, veľmi dramatická. Pokiaľ by sa škrtalo napríklad e, v oblasti rozpočtov pre potraviny, tak bolo by to veľmi rýchlo, e, malo, malo by to za následok veľmi rýchlo, že by to ľudia v praxi aj pocitili. Takže musíme konať, aby sa to nestalo. V konečnom dôsledku to, čo potrebujeme v prípade sírskej krízy, je politické riešenie Špeciálny vyslanec e, OSN e, Mustura má v tomto našu plnú podporu. Je to podpora, ktorá bola e, aj včera v rámci záverov Rady pre zahraničné veci spomenutá a potvrdená. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár Stylianidis. Kolegyne a kolegovia, pristúpime k rozprave. Žiaľ, časový tlak je ešte väčší, preto prosím, Eh, po, o pochopenie budem veľmi prísny. Nasleduje kolega Štýr, ide na pominuty. Hvala, gospodine predsedniče. U ove četiri godine koliko... Ďakujem, pán predsedajúci. Za posledné 4 roky od začiatku ozbrojeného konfliktu v Sýrii sme pri viacerých príležitostiach počuli v tomto parlamente, že je to najväčšia humanitárna kríza dneška. 40 miliónov ľudí v Sýrii náhli alebo potrebuje Eh, pomoc v Syrii. 1,7 milióna utečencov v susedných krajinách využilo Svetový potravinový program, ktorý sa v dôsledku nedostatku financií zastavil začiatkom decembra. Povzbudzujúce je, že tie fondy eh, sa zozbierali v čo najkračom možnom období s cieľom pokračovať, obnoviť eh, teda Svetový potravinový program. Reakcia komisára Stylianidesa je tiež povzbudivá, pretože oznámil ďalšiu finančnú pomoc pre tento program. Je dôležité zdôrazniť, že EÚ splnila všetky svoje povinnosti včas, pretože sme počuli o určitých e, dlhoch voči tomuto programu, ale Európska únia e, poslala všetky fondy včas. Musíme však pokračovať v tomto úsilí a e, ponúknuť humanitárnu pomoc krajinám, ako je táto, závisia od toho ľudské životy, ale musíme vyzvať aj ďalších partnerov a medzinárodnú komunitu, aby sa mm, viac podielali na humanitárnej pomoci. Táto kríza v Sýrii eh, poukazuje na eh, príčiny eh, konfliktu a musíme nájsť politické riešenie, ale medzičasom nesmie medzinárodné spoločenstvo len tak upustiť od svojho úsilia pomôcť. Ďakujem, pán kolega Štýr. Teraz kolega Neuser, dve minúty, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, pán komisár, vážený pán minister, všetci politici chcú rýchlo dať veľa pomoci sírským utečencom a napriek tomu chýbajú peniaze. Svetový potravinový program nedokáže dostať svojim povinnostiam, šetrí sa na potravinách. s politikov je jednoznačný. Varujú pred e, smrťou a e, utrpením. Poviem len jeden príklad. Nemecká spolková vláda. Moja strana je súčasťou tejto vlády a hovorí o tom, že je to katastrofa storočia. Áno, počuli ste správne, katastrofa storočia. Najprv prší, potom príde chlad, potom príde smrť. Nechýba nám e, súcit a nechýba ani dramatickosť. Ale čo e, nám pomôže pátos a dramatickosť, ak vidíme triezvosť čísiel. Tie holé čísla sú jednoznačné. Rozpočet na humanitárnu pomoc sa zcrkáva od roku 2013. Rozpočet je chronicky a zámerne nedostatočne financovaný zo strany členských štátov. Máme pred sebou nezaplatené účty a nehovorím to preto, že, sme, že sú Vianoce pred dverami, ale mali by sme otvoriť srdcia a členské štáty musia otvoriť svoje peňaženky. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Noezer. Na jednu minútu kolega Karski, nech sa páči. Panie przewodniczący, jeden z najkrwawszych konfliktów ostatnich... Pán predsedajúci, jeden z najväčších konfliktov posledných desaťročí a to sírsky konflikt má viacej ako 200 tisíc obetí, milióny ľudí museli opustiť svoje domovy A uveďme prístup staroblického mesta, kde sa hovorilo aramejsky, teda jazykom Ježiša Krista. Teraz už toto mesto jednoducho neexistuje. Kresťania boli vyvraždení a tí, ktorí utekli, tak nemali na výber. Museli utiecť do susedných krajín a 6 miliónov utečencov e, sú deti. Informácia, ktorá prišla na začiatku mesiaca, sa týkala prerušenia prostriedkov Svetovej potravinovej pomoci mal tam byť nejaký limit, ktorý mal zabezpečiť dostatok prostriedkov, ale nepodarilo sa to a prišli e, verejné zbierky. Prosím vás, aby ste bojovali proti tomu, aby e, sa títo utečenci, ročník bol prerušený, pán Telička, nech sa páči. Pán predsedajúci, pán komisár, komisia, ospravedlňujem sa, že hneď po svojom príspevku musím odísť, pretože máme zasadnutie skupiny k dôležitému dokumentu, o ktorom sa bude zajtra hlasovať. E, pán komisár, ste mi uľahčili vystúpenie, ja som bol jeden z iniciatorov tejto rozpravy. Myslím, že komisia zareagovala e, dôkladne a rýchlo, ale mám určité obavy, na, m, pretože pozastavenie programu potravinového nielen je veľmi škodlivé, ale povedal by som, že to tak povediac trestný čin berúc do úvahy, čo sa tam s utečencami deje. Obávam sa toho, že o pár, o pár mesiacov budeme vo veľmi podobnej situácii. Ja e, viem, že si to uvedomujete a chcel by som vás e, pozvať, aby ste s podporou tohto parlamentu boli naozaj tvrdí, aj keď to, že človek má byť tvrdý, e, ehm, to je také kliše, ale buďte, buďte nároční voči našim partnerom. Nehovoríme iba o utečencoch, hovoríme o situácii v susedných krajinách. Vidíme tam kolabujúce ekonomiky, sociálne systémy, dodavky potravín, vody. Pozrite sa na Libanon, krajina e, s, obrovskou, e, s obrovským počtom obyvateľstva, milión utečencov na hranici s Libanonom. Takže toto je vážna situácia a treba veľmi dôsledne sledovať túto tému aj v budúcnosti. Budete mať našu podporu, ale my budeme mať vysoké očakávania. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Telička. A teraz 1,5 minúty pán kolega Chriso Sognos. Ďakujem pekne. Konflikt v Sýrii prinútil viacej ako 3 milióny ľudí utiecť do susedných krajín a mnohí z nich eh, sú aj v krajinách EÚ. Potom e, po výzve z 1. decembra Svetového programu pre pomoc, tak sa nám podarilo dos- dosiahnuť 88 miliónov dolárov. 146 miliónov pochádzalo z EÚ, ale EÚ naďalej aplikuje dublinské nariadenie, ktoré ohrozuje bezpečnosť, dokonca aj zdravie týchto ľudí ten tzv. európsky azylový systém je neľudský, ktorý e, vlastne utečencov dostáva do pasce, hlavne v Stredomori, v Grécku a v Taliansku. Uznávanie ich štatútu azylanta im nezabezpečuje ľudské životné podmienky a nezabraňuje ani porušovaniu ľudských práv vzhľadom na to, že masívne prichádzajú do Stredomoria. Preto žiadame spravodlivejšie prerozdelenie zodpovednosti v skutočnosti ide o krajiny strednej a severnej Európy, ktoré sú destináciami pre týchto utečencov a teda oni by mali rešpektovať princíp solidarity.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 Chcel by som vám za rýchlu reakciu vo svetle tejto uh, strašnej krízy so svetovým podarovým programom. A mám na vás niekoľko otázok. Mm, uvedomujem si, či je to systematický problém v uh, svetovom podravinovom programe, ktorý spôsobil to pozastavenie. Boli jednoducho len uh, ehm, zas, nezas, nepripravenie, alebo či tam je niečo systematické, čo treba ďalej preskúmať. Ďalej, Veľmi rád som si vypočul, že ste boli spoločne s ďalšími komisármi v tomto regióne, aby, pretože humanitárny aspekt je len jednou časťou celého toho príbehu, potrebujeme potreb politické riešenie, čiže mohli by ste nám k tomu dať trošku viac informácií o tom, ako sa koordinujú tieto, uh, tieto aktivity s viacerými členskými štátmi, bude to mať niekoľko dôsledkov. E, potrebujeme teda koherentnú politiku pre utečencov v členských štátoch. Niektoré členské štáty sú na tom podstatne lepšie než iné. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Smith. A teraz Fontulis na jednu minútu. Ďakujem, vážení kolegovia. Zrušenie platieb Svetového potravinového programu je katastrofou pre utečencov. 1,7 miliónov sírskych utečencov sa nachádza v Jordánsku, v Iráku, v Libanone a v Egypte a snažia sa dostať do Európy. A nemôžeme ich predsa im zabrániť alebo nedať potraviny. Um, členské štáty a ďalší sa vyjadrili a teda e, skutočne je znepokojivá situácia a mnohí z nich e, nemôžu ísť do exílu, pretože veľké mocnosti pod e, zámienkou o slo- slobody národov sú zodpovední za túto situáciu a aj Európa je komplicom a pritom zásahy v Líbii, či v Syrii, či inde naše pôsobenie bolo katastrofálne a títo utečenci v mnohých prípadoch strácajú životy v Stredomorí. Ďakujem. Je na pominúť pán kolega Milan Mon. Presidente. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem, pán komisár, za vaše informácie. Oceňujem že 9. decembra ten svetový potravinový program znovu oživil svoje pôsobenie a pomohol sírskym utečencom. V budúcich mesiacoch je možné, že znovu sa dostaneme do rovnakej situácie, preto je potrebná väčšia angažovanosť celej medzinárodnej scény, aby sme zmiernili utrpenie týchto utečencov vzhľadom na prichádzajúcu zimu. Ako ste správne, pán komisár, povedal, musíme sa snažiť o inkluzívne politické riešenie, ale na to je potrebné znížiť úroveň násilia. A ja dúfam, že ten nový návrh špeciálneho vyslanca OSN e, sa bude môcť realizovať aby v týchto mm, oblastiach konfliktov alebo zvrazených konfliktov e, sa aplikovala nová iniciatíva, ktorá prinesie väčšiu bezpečnosť a zabraní presunu e, množstva utečencov. My potrebujeme tiež posilniť e, umiernené sírske sily, sú fragmentované, ne, stratili protagonizmus, útočia na ne jednak aktívne teroristické jednotky aj režim a susedné krajiny, ako aj medzinárodní aktéry musia vplývať na zúčastnených, aby ukončili konflikt. EÚ je rozhodujúcim aktorom v tejto oblasti a musí e, tým byť aj v prípade politického riešenia tohto konfliktu. Ďakujem, pán kolega Milanon. A teraz kolega Frunzulica na 1,5 pomenutý. Pán predsedajúci, pán komisár, pán zastupca rady, sírska vojna je jedna z najhorších katastrof za posledné e, desaťročia. Vidíme tu obrovské násilie, 10 tisíce ľudí, ktorí sú zabitých, sú zabití milióny ľudia, milióny ľudí na úteku v krajine, vo susedných krajinách a zároveň sú e, snahy na pomoc sírským utečencom nedostatočne financované. Sú v Turecku, v Jordánsku, v Libanone, v Egypte. Mm, potom je tu potravinová pomoc. Je to veľká núdza a je to veľká výzva pre príjmajúce krajiny. Tieto krajiny veľkory sa otvorili svoje hranice utečencom a my im nepodávame pomocnú ruku e, vo, vo veciach finančnej solidarity a vzdelania tejto záťaže, tohto bremena musíme zareagovať, eh, mobilizovať verejnosť, súkromných donorov. Toto eh, pomohlo Svetovému potravinovému programu, ale to nemôže byť eh, trvalé riešenie. Je zodpovednosťou členských štátov EÚ dodržiavať svoje záväzky a naši občania nás tom podporujú. Utečenci, ktorých sa dotkol konflikt, museli odísť zo svojho domovu a žijú v táboroch, trpia e, hladom a zimou, nesmierne závisia od medzinárodnej pomoci. Prežitie, ich prežitie rozhodujúce musí byť našou prioritou. Ďakujem, pán kolega Fronzolica. A teraz kolega Precel na jednu minútu. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ďakujem, dámy a páni je tragické, že Svetový potravinový program musel pozastaviť svoju pomoc v Sýrii a je absolútne jasné, že v tejto situácii Európska únia má zodpovednosť za jeho obnovu a to platí tak pre členské štáty, ako aj pre EÚ samotnú, že treba mobilizovať ďalšie zdroje. Musíme zobrať na vedomie, že bez politického ovplyvnenia Európskej únie by sa situácia, tak ako ju teraz vidíme, vôbec neudiala, ale stále tu liečíme len symptómy. Nejde o to otvoriť hranice a peňaženky, ide o to skutočne sa vysporiadať s príčinami a teda musíme zobrať na zodpovednosť aj arabské krajiny, pretože oni majú nielen to peniaze, ale e, e, nesú aj politicko-ideologickú zodpovednosť, pretože ten pôvodný problém v Sýrii, ktorý tu vidíme, ktorý vidíme v celom regióne, to je islamizmus a e, nestačí len hovoriť, treba o ňom aj, treba proti nemu aj bojovať. Ďakujem. Ďakujem kolega Precel a jedna minúta kolega Nart. Ďakujem. Chcel by som úprimne pogratulovať za účinnosť a rýchlosť a tiež citlivosť ktorú ste prejavili, aby ste podnietili otvorenie potravinového programu, ktorý je rozhodujúci. A skutočne absolútne vám gratulujem komisii. 5 miliónov eur k ďalším piatim, ale čo je rozhodujúci problém, to je nedostatok rešpektu v angažovanosti, v záväzkoch zo strany vlád EÚ a členských štátov. Nie je predsa možné, aby parlament a komisia neustále viedli boj s radou EÚ. A preto vás prosím, aby ste sa snažili urobiť poriadok medzi vládmi členských štátov a keď sa k niečomu zaviažu a prislúbia niečo, tak nech to aj splnia. Ďakujem kolega Nart. Teraz pani kolegyňa Arnotu na jednu minútu. Pán predsedajúci, kolegovia, situácia utečencov a sírska situácia je alarmujúca a či už sú v Turecku alebo v Libanone alebo inde majú zlú situáciu hlavne kresťanskí utečenci v Libanone, ktorí sú pri Beke. Utečenci prišli z Omsu a Zamasu. Od začiatku krízy hlavne utekli pred prenasledovaním islamistických e, ozbrojených jednotiek, ktoré vypalili ich, jedno, e, ich domy ale nemôžu dostať štatút e, utečencov OSN a hoci podpísali, e, preto sa od nich, pretože sa od nich žiada, aby podpísali vyhlásenie, že ich vláda prenasledovala. A potom ďalší utečenci takýto štatút majú a z toho aj výhody vyplývajúce. Členské štáty musia žiadať, aby OSN prestala s touto nepriateľnou diskrimináciou sírskych utečencov. Ďakujem. Ďakujem, kolegyňa Arnotu. pol minúty. Teraz pani kolegyňa Valenciano. Gracias, presidente. Ďakujem, pán predsedajúci. Zdalo by sa, že svet ide dole a rozpadá sa. To nie sú moje slova, ale slova generálneho tajomníka OSN. Predrečníci opísali situáciu, ktorá je kritická. Predstavme si európske mesto, ktoré má asi 1,7 milióna obyvateľov, napríklad Viedenia. Predstavme si, že ženy, deti, a starci by boli bez jedla a bez odevov, tak určite by došlo k obrovskej mobilizácii pre pomoc. Akú mobilizáciu by to spôsobilo? OSN a agentúry hovoria, že už nemôžu pomáhať viacej a že musia žiadať od vlád, aby splnili svoje záväzky a slúby a vieme, že treba urobiť oveľa, oveľa viacej, než robíme doteraz. A tiež vieme, že najbohatšie krajiny by mali zdieľať e, ten záťaž, tú záťaž, ktorú predstavujú utečenci e, v istých krajinách, kde sú milióny utečencov v Libanone, v Jordánsku, v Turecku. Absorpčná kapacita týchto krajín nie je nekonečná a my len e, to pozorujeme a nerobíme nič. Niektorí žiadajú od rozvinutých krajín, aby sme prijali 130 tisíc sírskych utečencov. To je len desatina tých, ktoré prijímajú Turcia alebo Libanon. Brazília vzala 1500 utečencov. A čo robíme my v EÚ? A situácia sa dobre vyriešila a rýchlo a účinne, pán komisár, a vy máte našu podporu, aby ste boli naďalej tak rozhodní a zároveň citliví. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani kolegyňa Valenciano. Teraz na jednu minútu kolegyňa Žitňanská. Ďakujem veľmi pekne. Od roku 2011 trpia kvôli vojenskému konfliktu v Sýrii milióny civilistov, nevinní muži, ženy, ale aj deti a starí ľudia milióny sýrčanov muselo opustiť svoje domovy pričom až tretina z nich bola nútená odísť za hranice do susedných krajín. títo ľudia stratili strechu nad hlavou svoju prácu pravidelný príjem a teda aj prístup k tomu čo je k prežitiu úplne nevyhnutné a teda k jedlu a teplému oblečeniu. títo ľudia stratili dôstojnosť svetový potravinový program do ktorého prispieva aj európska únia zohráva kľúčovú úlohu pri pomoci obetiam tejto strašnej vojny. na začiatku decembra však musela byť časť tejto pomoci z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pozastavená čo spôsobilo že veľká časť sýrskych utečencov sa ocitla vo veľmi ťažkých životných podmienkach ktoré sú navyše komplikované treskúcou zimou potrebné prostriedky na december a časť januára sa napokon podarilo vyzbierať v budúcnosti však nesmieme dopustiť aby títo bezbranní ľudia opäť zažívali pocit ohrozenia a najmä neistoty. v takýchto ťažkých situáciách je dôležité nepoľaviť. ďakujem pekne. Ďakujem pani kolegyňa Žitňanská. Pani, nevidím. Takže pán kolega Kán, jedna minúta. Ďakujem. E, pokračovanie pomoci je veľká úľava, je tam silná zima, pozastavenie pomoci v dôsledku nedostatku fondov by malo e, hrozostrašný dopad na tisícky utečencov. E, obrovský rozsah tejto e, krízy naozaj e, ťažko skúša aj e, programy pomoci. E, Nestačí snažiť sa o lepšie využitie existujúcich zdrojov, aj keď takéto naliehavé situácie musia byť e, najvyššou prioritou, je ešte dôležitejšie, aby sme oddelili problém od e, jeho príčin. Je tu priame prepojenie na situáciu v Syrii a medzinárodnú reakciu. Keby medzinárodné spoločenstvo bolo spolupracovalo už skôr, Ehm, pri e, teda súčasnosti teda proti Asadovu režimu nebolo by to dospelo až tak ďaleko. Máme tu radikalizovanú opozíciu e, a bolo by možno mm, bývalo jednoduchšie vyhnúť sa tomu konfliktu. Musíme teraz riešiť do humanitárnu potrebu dneška. Je to našou morálnou zodpovednosťou pomoc utečencom. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Kahn. Teraz kolega López. Už príliš dlho Sýria zažíva občianskú vojnu s nevydržateľnými a dramatickými dôsledkami. 200 tisíc mŕtvych, 11 miliónov Sirčanov potrebujú humanitárnu pomoc. Polovica z nich sú deti. 3,25 milióna utečencov mimo Sýrie 150 tisíc osôb žiadalo o azyl e, v členských štátoch EÚ a k tomu treba pridať neustále porušovanie ľudských práv, znásilňovanie, mučenie, využívanie chemických zbraní. To všetko je nepriateľné. A z oči v oči tejto pravdepodobne najväčšej humanitárnej tragédii naša odpoveď bola nepostačujúca. Preto dnes Európsky parlament by malo vyslať štyri jasné posolstva. Poprvé, že je to skutočne hamba, hamba, že potravinový program OSN, ktorý, sa týka, e, ktorý je 1,7 miliónov eur, sa musel hoči len čiastočne minulý týždeň prerušiť. Po druhé, že Asad nikdy nebude náš spoločník, ale treba ho uznať ako aktéra, aby sme našli politické riešenie v oblasti. potretie, čo je tiež veľmi dôležité, treba podporiť iniciatívu špeciálneho vyslanca OSN v oblasti a po štvrté, je potrebné uznať prácu 23 miliónov rečník bol prerušený, nepočuli sme ho. Ďakujem, pán kolega López. Týmto je vyčerpaný zoznam rečníkov a pristúpime ku keďže aj voľnej rozprave. Slovo má kolega Kaputo. Ďakujem, pán predsedajúci. Svetonový program pre potravín, ktorý bol prerušený bez tejto pomoci, mnohí e, upadnú do hladu a dostanú sa do zimy, nemajú šaty, A táto pomoc je dôležitá nielen pre utečencov, ale aj pre hospodárstvo e, krajín, e, ktoré prijali týchto utečencov. Blokácia môže byť devastujúca. EÚ musí vyslať silný impuls medzinárodnému spoločenstvu. Oceňujem úsilie komisie pre oživenie regionálneho fondu. Bol by to strategický finančný zdroj Gratulujem rade aj vysokej predstaviteľke Mogherini, že sa snaží dosiahnuť riešenie sírskej krízy. Treba e, e pomôcť utečencom a zároveň tlačiť medzinárodné spoločenstvo, aby pôsobilo rovnakým smerom. Ďakujem, pán Kaputo. A na, teraz nasleduje pani Skákala na jednu minútu. Vielen Dank. Menschen hungern gerade. Ďakujem. Ľudia hľadujú, pretože štáty a aj štáty EÚ nesplnili svoje finančné prísľuby a neplnia ich. Aj e, po novej výzve Svetového potravinového programu niektoré členské štáty nedávajú vôbec nič, niektoré dávajú príliš málo. A tu ide o utečencov, ide o ľudí, ktorí potrebujú ochranu. Konflikt v Sýrii nevypokol včera prekvapivo a ani zima nebola celkom prekvapivá. Nemôžeme čakať na to, že mm, sa jedného dňa objaví nejaké politické riešenie konfliktu. Musíme konať teraz a myslím si, že susedné krajiny e, Sýrie naozaj veľa teraz robia. Musíme konať, nesmieme to odkladať na zajtra. Nemôžeme nikomu, kto dnes hľaduje a mrzne, e, povedať, že má počkať, kým sa nájde nejaké politické riešenie. E, musíme Ne, nesmieme nechať susedné krajiny opustené a nesmieme nechať opustených aj utečencov. Ďakujem. Ďakujem aj za dodržanie času. Takže to boli dvaja kolegovia prihlásení do voľnej rozpravy každý aj. A teraz pán kolega Stilenidis, nech sa páči v mene komisie. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Poprvé, ďakujem za vaše pripomienky a takisto za tie pozitívne slova, ktoré ste na našu adresu vyjadrili. Cítim, že nás v našom snažení podporujete a za túto podporu sa vám chcem poďakovať. Naša práca je náročná, aj okolnosti sú komplikované. Na záver chcem spomenúť e, tri jasné závery z našej dnešnej diskusie. Poprvé, ja to zopakujem, kríza, o ktorej e, dnes hovoríme, je bezprecedentná. A to tak e, z hľadiska jej humanitárnych dôsledkov pre milióny ľudí a takisto aj, samozrejme, pokiaľ ide o tie finančné implikácie. Je to kríza, ktorá má obrovské implikácie aj pre Európu, pre nás. Potrebujeme komplexnú reakciu na túto krízu a tu je možné vybudovať na základe našich bežných rozpočtov. Toto je vec, ktorá sa jednoznačne bohužiaľ ukazuje. Európska únia, e, ktorá bude reagovať e, dôveryhodným spôsobom, tak to je niečo, čo potrebujeme. Máme kolektívnu zodpovednosť, aby sme našli tie prostriedky, ktoré nám takéto niečo umožnia. Musíme si uvedomiť, že pokiaľ nebudeme dostatočne financovať a investovať do tohto regiónu, tak tie dôsledky budeme e, pocitovať aj mimo regiónu. Tým som si istý. Druhá vec. Všetko čo je možné, robíme preto v rámci Európskej e, komisie, aby sme v tomto úsilí mohli dosiahnuť pokrok a aby sme mohli efektívne zareagovať na potreby, ktoré existujú v teréne. Európska únia ako taká mm, je naozaj lídrom v rámci reakcie na sískú krízu. Sme hlavným donorom a musíme takýmto lídrom zostať aj naďalej. Ďalšia vec humanitárna reakcia nesmie e, byť nejakým spôsobom izolovaná alebo fungovať osamotene. Táto kríza je dlhodobá a e, vyžaduje si integrovanú reakciu v spolupráci s so rozvojovými aktérmi a národnými orgánmi. Už dnes e, spolupracujeme s našimi kolegami z oblasti rozvoja, aby sme lepšie zaintegrovali humanitárne e, potreby aj e, s pomocou v oblasti e, zvyšovania odolnosti krajiny. A práve preto musíme našu finančnú pomoc ešte posilniť. V konečnom dôsledku sírska kríza si vyžaduje, ako ste správne povedali, politické riešenie. Bohužiaľ, humanitárne problémy potrebujú humanitárne riešenie a vyžadujú si konkrétne riešenie tých, ktoré existujú teraz, už teraz. Musíme spolupracovať so všetkými aktérmi, ktorí sú do tohto zaangažovaní, ak chceme dosiahnuť e, tento veľmi náročný cieľ. Som presvedčený, že naša podpora dopravu Európskej únie iniciatíve špeciálneho vyslanca OSN je v tejto veci veľmi dôležitá a užitočná. Ešte sa chcem poďakovať eh, za vašu pozornosť a teším sa na našu eh, ďalšiu spoluprácu práve eh, v tejto veľmi náročnej tematike. Ďakujem pekne. Stylianides. Ďakujem pekne. Ďalej e, zastupca rady, nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca, vážení poslanci. Chcel by som poďakovať za túto rozprávu aj pánovi komisárovi za veľmi presné a explicitné slova. Rozhodne to nie je nedostatok angažovanosti EÚ, keď sa má poskytovať humanitárna pomoc obetiam sírskej katastrofy. Celková suma z našej strany je 2,1 miliardy eur a sme jedným z hlavných donorov Svetového potravinového programu a jednoznačne podporujeme jeho fungovanie. Náš príspevok aj k poslednej naliehavej výzve to potvrdil spolu z 2FP, tak sme potvrdili, že e, tieto financie vlastne budú účinnejšie a lepšie využívané pri definovaní adekvátnych priorít na tieto a som si istý, že spolu sa nám to podali, podarí zrealizovať. Ďakujem za pozornosť. Danke sehr. Ďakujem pekne. Týmto končím rozpravu a pre